Chers collègues, la séance est ouverte. Kolegyne, kolegovia, otvárame zasadnutie. A schválili sme program e, tohto zasadnutia už včera. E, rád by som vás informoval o rozhodnutí koordinátorov. Ako viete, e, podpredsednička Georgieva naznačila záujem e, o vytvorenie medziinstitucionálnej pracovnej skupiny, ktorá bude sledovať e, rozpočtovanie založené na výkone a vytvorí e, alebo pre, predstaví v septembri ekofinu zásady tejto skupiny. Koordinátori si mysleli, že bolo dobre, keby prišla medzi nás a urobila pr- prezentáciu členom výboru pre rozpočet. A teda budget a kont sa stretnú a to bude 15. septembra. A potom po tejto prezentácii príjmeme rozhodnutie o účisti parlamentu e, v tejto medziinstitucionálnej skupine, ale až potom. A tiež vás chcem informovať, že máme nový bod programu v politike budov prišiel návrh IIES. Prišlo to minulý týždeň. A celá dokumentácia bola zaslaná členom výboru 9. júla. Teda komisia, je to e, zverejnené na internete. Ako viete, zišli sme sa v útorok 14. júla. Bolo to veľmi teda zaujímavé zasadnutie, stretli sme sa s reprezentantmi komisie a rady. Bolo to medzi inštitucionálne zasadnutie o platbách. A sme komisii za <clears throat> veľmi podrobnú správu, no, pokiaľ ide o rozvrh platieb. A to potvrdzuje závery e, trialogu o platbách. E, teda ide o nezaplatené e, účty do roku 2016 a teda e, viacročný rámec by nemal presiahnuť 2 miliardy. A e, tam máme potom skryté, e, zmeškané e, Latvia, položili sme otázku komisii a chceli sme viac informácií. A keď komisia potrebuje dohodu, pokiaľ ide o predfinancovanie tak eh, ako by odsúvali eh, tie rozhodnutia a to potom eh, a potom vlastne to komplikuje situáciu v nezaplatených účtoch. Ale to sa musí využívať veľmi z mierou tento nástroj. Takže 14. júla, ako som povedal, sme sa stretli v prístoroch rady, aby sme e, si povedali, kde sa nachádzame, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na rok 2016. A tiež doplňujúci a pozmeňujúci rozpočet na rok, e, na rok 2015 na základe mandátu, ktorý sme získali v e, plenárke v Štrasburgu 9. júla Koreper e, urobil škrty e, v miere 563 miliónov a ide o e, vlastne minus 0,04 a potom 1,4 miliardy v oddeloch 1a a myslím, že to bolo dosť provokatívne. Ehm, išlo o garančný fond pre EFSI. Rada to zdôznila eh, tým, že je znižená eh, absorpčná kapacita v dotknutých krajín. Hoci komisia potvrdila parlamentu, že tieto požiadavky boli veľmi pozorne vyhodnotené zo strany komisii a Jose Manuel e, sa k tomu ešte e, vyjadrí. Takže analýza komisie e, pilotných projektov bola tiež vlastne pr- prezentovaná krátku, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2015. Máme tú mimoriadnú situáciu, pretože doteraz vlastne všetko bolo schválené, ale musíme to ešte zvážiť. Agentúry e, boli podrobené preverenia. Včera sme mali e, popoludní e, diskusiu s e, agentúrami a pán Jens Geier e, o tom dnes ešte niečo povie. Pán Pré sa ku nám pripojí. je o návrh rozpočtu parlamentu. Komisia a rada trvali na tom, aby ide o článok 27 medziinstitucionálnej dohody, podľa ktorého by sme mali mať teda zníženie o minus 5 e, do roku 2017 a súhlasili sme, že tie dve Eh, vetvy rozpočtového orgánu by mali mať možnosť zvládnuť verejné eh, výdavky. Pán Depre povedal, že posledný do článku 17 hovorí, že tieto ustanovenia eh, sú záväzné s výnimkou Rady a parlamentu, teda inak povedané tých 5 sa vzťahuje na zamestnancov komisie a pokiaľ ide o radu, zdá sa, že aj tam prijali zníženia a, a že je tu istý priestor pre radu a e, parlament. A pán Deprej to zdôvodnil. A pokiaľ ide o organizačný e, rámec parlamentu. Má niekto nejaké poznámky? Ak e, nie, tak potom mm, odovzdám slovo nášmu e, všeobecnému spravodajcovi pre návrh rozpočtu 2016 pre José Manuel Fernández. Nech sa páči. Ďakujem, pán, pán predseda. Budem hovoriť portugalsky. Európsky parlament nám prohol svoje priority veľmi jasne. Hlasovalo sa o nich plen, na plenárnom zasadnutí a máme veľmi silnú väčšinu a jasné priority, ktoré majú dopad pre rozpočet, teda obhajujeme zamestnanosť v podnikoch, e, teda obhajujeme stredné malé podniky a podnikateľstvo, teda tie 3 E. A to má dopad na programy, ktoré majú vzťah ku zamestnanosti a tiež zamestnanosť mládeže a iniciatíva s tým spojená. Generácia, ktorá trpí dôsledku problémov, cez ktoré prechádzame, to sú mladí ľudia. Majú dvojnásobnú mieru nezamestnosti. Vieme, že e, e, iniciatíva zamestnanosti mládeže má e, vyčlenených 6 miliard eur pre nasledujúce obdobie. Rok 2016 tam nie sú žiadne peniaze na nové iniciatívy Mali sme e, prosvedky pre roky 2014-15, ale pre rok 2016 nie je nič naviac. A my chceme, aby táto iniciatíva pokračovala v roku 2016 a chceme, aby sme to mali dostatočné prostriedky. Bol by to veľmi zlý signál, keby sme nepokračovali v tomto programe. A tiež, pokiaľ ide o zamestnanosť, e, programy, ktoré sú prepojené na tieto tri ciele, tie 3 E, teda Kozme eh, Horizon 2020 a teda eh, programy pod eh, oddielom 1a, tie si vyžadujú špeciálnu pozornosť. Boli tu obavy, že môžeme zabudnúť na vnútornú, alebo zanedbať vnútornú solidaritu. A tu zohráva dôležitú úlohu kohezná politika. A E, také fondy ako napríklad Európsky sociálny fond e, pomáhajú najchudobnejším. E, preto musíme obhajovať sociálne aspekty v rámci EÚ. A cieľ vonkajšej solidarity je tiež jasným cieľom. A to má dôsledky, pokiaľ ide o položky týkajúce sa migrácie, utečencov a humanitárnej pomoci. Ak sa nám podarí dosiahnuť všetky tieto ciele pomôžeme aj, e, napomôžeme aj vnútorným, alebo cieľom vnútornej solidarity. Plenárne zasadnutie to všetko podporilo. Pokiaľ ide o trialóg, som rád, že môžem poznamenať, že je tu pozitívny postoj na strane predsedníctva a chcem poďakovať predsedníctvu za konštruktívny prístup, ktorý prejavili, pokiaľ ide o posunutie sa napred v tých cieľoch, ktoré sme stanovili. No a tie sú dosť e, kontrastné v porovnaní s tým predchádzajúcim procesom tvorby rozpočtu. Parlament sa sústreďuje na úniu a obhajuje priority. To, a to by mali byť aj priority rady. Tie škrty, ktoré navrhuje rada, sú nepriateľné. E, rada škrtla e, prostriedky, pokiaľ ide e, záväzky, ide o mieru 563,3 milióna a 1,4 miliardy a tieto škrty sa dotýkajú oddielu 4. Ide o platby e, v miere 450 miliónov a 435 e, miliónov. A to sú veľmi provokatívne škrty. Stanovisko parlamentu e, k Junckerovmu plánu bolo jasné a, a tiež k programu EFSI. A tiež sme povedali, že Horizont 2020 a Connecting Europe, nástroj Connecting Europe by v následujúcich rokoch sa mali by sme pre tieto nástroje obnoviť všetky tie miery, ktoré e, pomôžu vytvoriť garančný fond pre Junckerov plán. A toto je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o Horizont 2020, je tu e, isté skryté zmeškanie e, nevykonaných platieb až do miery jednej miliardy. Takže ak niečo neurobíme, tak to bude mať dôsledky, alebo bude to mať problém, dopad na e, problém s implementáciou. Horizont 2020 e, má e, dobré implementačné čísla. A vieme, že e, vykonávanie to je najdôležitejší faktor pre imič týchto fondov. Horizont 2020 má má veľkú absorpciu a to by eh, sa nemalo zmeniť. Rada má eh, akýsi eh, stroj spustený, ktorý vedie ku absurdným škrtom. Boli tam isté úspory na Erasmus+, Plus, kozmi a migrácii. E, a tam išlo o e, oddiel 3 a, a, a škrty v, v oblasti e, štvorky. Takže tieto, ak, ak cieľom nie je škrtať programy, ktoré majú dobrú absorpciu, tak potom potom tento stroj e, e, rady sa míli, keď e, urobili škrt 73 miliónov v horizonte 2020 a, a 206 tisíc, pokiaľ ide o ďalšie prostriedky. Ako je to možné robiť v programoch, ktoré majú dobrú absorpciu? mohli by vlastne aplikovať viac než miliardu eur. Toto je dôležitý program pre ciele rady. A, to vlastne podporuje všetky vyhlásenia rady. A to isté sa týka aj nástroja Connecting Europe. 21,4 e, milióna e, eur E, e, bolo vyňatých a e, parlament chce, aby sa to obnovilo. A škrtanie vlastne je proti tým vyhláseniam, ktoré hovorili, že sa nebudú škrtať programy, ktoré majú dobrú absorpciu. Takže toto je veľmi, veľmi provokačný e, prístup voči parlamentu. Pokiaľ ide o e, nástroj e, susedstva, tam bol škrt 103 miliónov eur a znižovanie chudoby, ktoré podporuje náš cieľ Solidarity, tam sme mali škrt 50 miliónov. A toto a nemôžeme ignorovať to, čo sa deje v Stredomorí a v e, blízkom susedstve Európy. No a potom bol škrt v oblasti migrácie, v oblasti azylovej tam bolo zníženie o 5 miliónov eur. A toto je e, v protiklade s rozhodnutiami rady. No Nehovoriac o našich vlastných stanoviskách, aj tam došlo k škrtom v platbách v okruhu 1b, najmä v oblastiach, ktoré by nám umožnili uzavrieť ten rámec 2007 až 2013. A to je v rozpore s tým, čo sme si dohodli v pláne platieb. Mali sme predsa medzi inštitucionálnu dohodu medzi radou, komisiou a parlamentom, tak aby v roku 2016 nebol ten rozsah nezaplatených faktúr vyšší ako 2 miliardy za to predchádzajúce obdobie z roku 2013. Teda podľa mňa táto situácia je nepriateľná. Prístup rady je nepriateľný. Našim východiskovým bodom je to, že by sme sa mali držať záväzkov, ktoré sme si stanovili a dodržať sľuby, ktoré sme dali. Nie len tie, ktoré sa týkajú eh, platieb, ale tiež, ktoré sú obsenuté vo viacročnom finančnom rámci. Tento viacročný finančný rámec sme schválili, aj keď bol v nižšej sume ako predchádzajúci. Vychádzali sme totiž z toho, že využíme istú mieru flexibility napríklad na základe nástroja flexibility a vo všetkých okruhoch sú veľmi malé marže. V okruhu 3 nie je v podstate žiadna marža. A komisia navrhuje, a rada to podporuje, aby nástroj flexibility sa v tomto prípade využil. Ale tento nástroj flexibility by sa nemal využívať len v okruhu 3, ale aj v iných okruhoch, napríklad okruh 1a. Tu chceme pokračovať s rôznymi iniciatívami, ďalej okruh B. Tam e, patrí iniciatíva podpory zamestnanosti mládeže, ako som už spomenul. Teda naše stanovisko je také, že nástroj flexibility by sa mal využívať nielen v okruhu 1 v jednom okruhu tri, ale v iných okruhoch. Mali by sme si pripomenúť, že flexibilita sa už využila aj vo fonde FC na základe Junckerovho plánu, vychádzajúc z toho nového konceptu globálnych marží, teda Tie marže v záväzkoch, ktoré sa nevyužili v minulých rokoch, sa posúvajú na kusy globálnu maržu a to by sa potom mohlo využiť na konkrétne politické ciele, najmä s cieľom dosiahnuť zamestnanosť a rast a najmä e, na podporu zamestnanosti mladých. Teda tento nástroj flexibilnosti by sa mal využiť. Rada nesmie zabúdať na to, že existuje a my by sme mali mať možnosť ho využiť. Rozpočet EÚ nezabúdajme, je obmedzený, je to len 1% z e, nášho hrubého národného dôchodku, teda v rámci viacročného finančného rámca a návrhu rozpočtu komisie to je ešte nižšie ako viacročný finančný rámec. A rada to ešte znižuje ďalej. Je to v rozpore tým, čo sme si stanovili. Vieme všetci, že viacročný finančný rámec sa schválil jednomyselne v členských štátoch. Nechápeme teda, ako je vôbec možné, že niektoré členské štáty neustále hlasujú proti rozpočte EÚ, keď už je to v podstate vopred schválené vo viacročnom finančnom rámci viacero členských štátov sústavne hlasuje proti rozpočtu v rozpore s tým, čo už odsúhlasili vo viadročnom finančnom rámci. Budeme naďalej pracovať na tom, aby sme opätovne vrátili to, čo zoškrtala rada, ale tiež, aby sme získali všetko na to, aby sme mohli splniť naše záväzky. Naše priority sú jasné, parlament je v tomto jednotný. Ide tu o priority, ktoré majú e, dopad na rozpočet ak to bude potrebné, spomeniem škrty, ktoré sa týkajú jednotlivých okruhov a ktoré, ako som už povedal, sú často v rozpore s našimi stanoviskami a so stanoviskami rady. A to pomôže rade, aby nekonala proti svojim záujmom, aby bolo ich stanovisko konzistentnejšie. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Vidíme, že sa musíme pripraviť na neľahkú konfrontáciu a spolu s predsedom rady sme sa dohodli na tom, že bude otvorený našim výhradám, obavám a tak ďalej. Luxembursko už e, bude viesť teraz svoje 14. predsedníctvo. A teraz dostáva slovo pán Gajer. Ďakujem, pán predseda. Kolega Fernández má pravdu v tom, že sa v zásadných veciach zhodneme. To znamená, že jeho vyhodnotenie na týchto miestach nemusím opakovať ktorých sa zhodneme. Na dvoch miestach by som ho ešte však doplnila, ak dovolíte. Myslím, že tu je istá systematickosť v postupoch rady. Len vás chcem informovať, nechcem to nejako obhajovať. Celkom komisie to súvisí s tým, že v oblastiach, ktoré sú v aktuálnom roku alebo v ďalšom rozpočtovom roku navýšené zo strany komisie a z týchto navýšení chce rada niečo opäť stiahnuť. A druhá oblasť, kde rada zjavne bola hnacou silou postupov komisie bolo kritické vyhodnotenie miery absorpcie programov, ktoré sa uskutočnili. Teraz ešte, že čo sa týka e, tejto e, miery absorpcie, môžeme mať iné vyhodnotenie na základe našich skúseností, ale máme tu aj príležitosť vo výbore pre rozpočet viesť dialog s komisiou o týchto jednotlivých bodoch. Ja som mal príležitosť diskutovať s zástupcami rady a ja ako starý zástanca regionálnej politiky som sa trošku postarala aj o to, ako obhajujú škrty v jednotlivých okruhoch regionálnej politiky, ako to vysvetľujú. Informácie zástupcov rady boli také, že pokroky pri ohlasovaní regionálnych programov teda keď sa členské štáty hlasia do politiky súdržnosti, toto je výrazne za stanoveným časovým plánom, dokonca v niektorých členských štátoch je to výrazný um, posun a teda je to predpoklad, že tá miera absorpcie v týchto um, ehm, oddeloch bude výrazne nižšia, ako by sme si želali my, ako by to želala rada a tým pádom plnenie politických cieľov eh, nebude celkom zaistené. Mali by sme teda venovať pozornosť týmto otázkam, pretože vzhľadom na priority, ktoré už kolega Fernández veľmi správne popísal, by bolo podľa mňa vhodné pozrieť sa na niektoré časti rozpočtu v regionálnej politike. Vieme, E, že sa sústraďuje veľa peňazí, ktoré nie sú celkom e, nevyhnutne potrebné na daný rok. To znamená, že by sa mohli prípadne využiť na iných miestach, kde je to naliehavejšie. Je to rozhodujúce ešte o to, podľa môjho názoru, že tento návrh rozpočtu ešte stále veľmi nedostatočne zohľadňuje, ako sa chceme vysporiadať s výzvami, ktoré si vyžadujú e, potrebné financovanie a sprístupnenie fondov pre EFSI. Chcem ešte pripomenúť, veľmi nás teší všetkých, že sa podarilo EFSI presadiť, ale keď sa pozrieme na finančnú časť EFSI, tam sa ukazuje, že do roka 2020 by sa nemali stiahnuť 2 miliardy z marží, ale 3 a to e, automaticky znamená, že 5, 5 aktuálneho rozpočtu sa bude musieť e, odložiť bokom. Európsky parlament sa veľmi jasne vyjadril proti stiahovaniu prostriedkov z nástroja spájme Európu a z horizontu 2020. Napriek e, tomu je našou úlohou uvoľniť týchto 5 miliárd. Vieme, že veľká väčšina výdavkov je zmrazených v členských štátoch a rozpočtový orgán má teda dosť malý manevrovací priestor zasahovať do týchto voľných prostriedkov a sprístupniť ich. Iba ak by sa nám podarilo pri revízii viacročného finančného rámca dosiahnuť jasné posuny výraznejšieho na charakteru, ale ja v tomto nie som veľkým optimistom, úprimne povedané. Myslím si teda, že budeme musieť z radov ešte ďalej rokovať o tom, ako presne to zamýšľajú s tými 5 miliardami. A naše argumenty by mali byť postavené na tom, že týchto 5 miliard by sa malo využiť na to, aby sa by naplnili čo najviac e, želania parlamentu, ale či sa nám podarí vyhnúť sa tomu, aby sa siahalo na prosiedky z horizonta 2020, to neviem. to bude závisieť od toho, ako sa k tomu vyjadria kolegovia. Podľa mňa by bolo rozumné v rozpočte na týchto miestach hľadať e, aj rôzne iné finančné nástroje, pretože sa môžu e, vnímať ako veľmi podobné nástrojom obsiahnutým v FC a tiež si potom môžeme zvážiť, aké finančné nástroje by sa potom mohli napojiť s týmito nástrojmi v FC. To by znamenalo nepriame financovanie, pretože v niektorých oblastiach to bude naozaj potrebné. A aktuálna správa Dvora auditorov pre rozvoj vidieka o uplatňovaní a využívaní finančných nástrojov hovorí, že tieto nástroje, ktoré sme vnímali vo predchádzajúcom viedočnom rámci ako nový e, zázrak, tak nám boli aspoň prezentované a nefungujú však napokon tak, ako sa očakávalo. To, či sa v novom E, v našom nariadení na roky 2014 až 2020 bude fungovať lepšie, to ešte celkom nie je jasné. Teda nástroje financovania podľa mňa by sme si mali ešte zvážiť, či budeme potrebovať na tomto mieste, alebo či bolo vhodnejšie sumy v týchto oblastiach e, využiť skôr na financovanie EFSI. Bol by som rád, keby sme o tom diskutovali tu s kolegami. Bol by som tiež rád, e, aby nám komisia poskytla potrebné informácie, potrebovali by sme to potom na naše rozhodnutie v septembri a tiež by nám komisia mohla povedať, ako ona vníma e, túto mieru absorpcie v týchto programoch. na ktorú siahla rada, najmä čo sa týka politiky súdržnosti. A ešte v krátkosti ku agentúram. Mám teraz na mysli konkrétne e, rozpočet, ktorý predstavuje menej ako 1% celkového rozpočtu. to nemusí byť teda veľmi sporná kapitola v rokovaniach. Tie škrty, ktoré rada navrhuje po finančnej oblasti, sú dosť mierne, povedal by som. Isté, že sú to škrty, ale nie sú nejako logicky opostatnené. Z čoho vychádzala rada v tom, keď škrtala eh, sumy menej ako 5000 eur, eh, to nám rada ešte neoznámila. Tiež neviem, aké rozpočtové dopady by takéto škrty mali mať. Isté, že zrejme niekto mal nejaké logické dôvody na takéto škrty, ale neviem, či je to z rozpočtového hľadiska veľmi rozumné. Zatiaľ nám to nevysvetlili. Problémom pri agentúrach sú pracovné miesta. Ja som už o tom hovoril, aj včera sme o tom diskutovali a napokon aj trojka agentúr, ktorá tu včera bola zastúpená, nám to potvrdila. Ak komisia jednou rukou rozpočtovému orgánu dáva, máme tu schválený e, opravdý rozpočet 5 k opatreniam na posilnenie politiky pristiavalectva EÚ. A to znamená, že by vznikli tri ďalšie pracovné miesta pre Europol. A potom v opravnom rozpočte na rok 2016 sa to celé škrtne. Neviem, um, ako vôbec si rada predstavuje takúto personálnu politiku, rozhodne to podľa mňa nie je veľmi rozumné. Na tých miestach, kde tvrdíme, že potrebujeme agentúru na plnenie našich politických cieľov a priorít, tak by sa to malo prejaviť aj eh, v rozpočte eh, a v príslušných plánoch o zriadovaní agentúr. Ďakujeme pekne. Teraz pán Olbrich. Oui, merci, président. Je vais... Eh, ďakujem pekne. Budem hovoriť po polsky, ak dovolíte. Przewodniczący, zwracam się również do Jose. Ja chci... Chcel by som sa tiež vyjadriť tomu, čo povedal Jose, konkrétne k jednému aspektu, e, k politike e, súdržnosti a k regionálnej politike. Najskôr by som chcel upozorniť na to, že Výbor pre regionálny rozvoj zanalizoval pokrok v oblasti operačných programov a Vykonali sme jeden návrh opravného rozpočtu, e, presunuli sme prostriedky z rozpočtu 2012 na 2013, pretože operačné programy niektoré sa nesplnili, neboli e, završené. Podporili sme zhruba polovicu z týchto operatívnych programov, sme teraz v druhom roku e, finančného výhľadu a viac ako 300 operačných programov si získalo podporu, ale tu vzniká otázka prečo. Ak sa nám nepodarí podporiť e, operačné programy, môže to súvisieť s postom členských štátov alebo s oneskoreniami na strane Európskej komisie. Musíme si tiež uvedomiť, že nemôžeme presúvať prostriedky na budúce roky, pretože už sme to robili v minulosti. Teda ak máme prostriedky v regionálnej politike, ak sa nemýlim, tak toto spravodajca povedala, znamená to, že máme v politike súdržnosti dva rozpočty. Jeden pre staré e, programy a jeden pre nové programy. Ak nové programy nie sú ešte pripravené, tak by sa prostriedky mohli využiť na zníženie množstva nezaplatených faktúr. Vyzerá to totiž tak, že využívame prostriedky na znižovanie miery nahromadených faktúr, ale ak sú iné prostriedky k dispozícii, skôr ich znižujeme, nevyužívame ich na to, aby sme odstránili tieto nahromadené faktúry. Ak ešte nemáme nové programy, mali by sme využiť tie prostriedky, ktoré sú k dispozícii, aby sme tieto nahromadené faktúry, ich počet znížili. Tým by sme podľa mňa logicky e, tento problém e, mierne e, riešili, ak tieto prostriedky budeme presúvať, podľa mňa to logické nebude. Chcem sa opýtať spravodajcu, aké dopady by to malo na rozpočet na rok 2016 teda aké dopady bude mať to, čo nám včera oznámila komisia. Včera totiž komisia informovala o ďalšej zmene v pravidlách regionálnej politiky v súvislosti s Gréckom. Hovorí sa tu o rýchlošom postupe na rok 2016. Je tu ďalších 5 teda vo forme preddavku. mali by sa dotovať programy až do výšky 100% na, z rokov 2007 až 2013. Ak sa nemýlim, bude to znamenať vyššie prostriedky pre politiku súdržnosti. Chcel by som sa opýtať, ako tieto dve veci zem súvisia. Teda zvýšenie a zníženie zároveň. Celkom iste tieto oneskorenia platbách. To je veľký problém, ale čo sa udeje v rokoch 2017 až 2020, to predsa bude explozívny nárast potrieb a nezaplatených faktúr. Ak situácia v Grécku bude mať vplyv na počet nezaplatených faktúr, tak to bude veľmi závažné. Ja súhlasím s tými, hlavnými smerovaniami, ktoré nastolil spravodajca Fernández, najmä pokiaľ ide o otázku mladých, externej solidarity a celý rad ďalších otázok. Ale chcel by som sa venovať e, otázke polnospodárstva. Včera večer som predložil svoj návrh stanoviska vo výbore pre polnospodárstvo a vyzvali ma, aby e, som požiadal o e, navýšenie e, napríklad krizových rezerv, aby sa z toho pokryli potreby v hospodárstve v Európe. Zažívame krízu v mliekarstvom sektore, taktiež je tu kríza súvisiaca s Ukrajinou, možno kríza, ktorá súvisí aj s klimatickými dopadmi. Teda je tu dôvod na veľké obavy o situáciu v hospodárstve a v oblasti vidieka. Je tu teda skutočná potreba vyšleniť tieto prostriedky na isté záruky. Nemali by sme sa posúvať až na úplne maximum marži. Nechápem celkom presne, čo sa deje. E, v rade v tejto súvislosti výbor pre hospodárstvo jednomyselne schválil to, aby sme odolali pokusom rady znižovať tento rozpočet. Rozpočet by mal byť vhodnejší a primeranejší ako v minulosti. Hvala za besedo. E, tudi jaz by sa nakrátko rada pridružila tej. Ďakujem. Ja by som e, sa tiež chcela zapojiť do diskusie, poďakovať sa správodajcovi. Myslím, že veľmi presne e, predstavil problematiku a ja si kladiem otázku, prečo rada e, e, kráti prostriedky v takých dôležitých oblastiach ako Erasmus+, Kosme, migrácia a zdá sa, že aj na iných miestach. To znamená, že musíme položiť rade otázku, e, prečo a aké sú dôvody prípadne tu ide aj o otázku, či tieto programy správne vyhodnotila či ich realisticky e, vyhodnotila. E, vyvstáva tu otázka, e, keď rada krátila tieto prostriedky, kam potom budú nasmerované? Budú teda niekde prerozdelené. A potom problém inovatívnych podnikov s veľmi kvalitnou a vysokohodnotnou technológiou. Mm, tu si musíme tiež položiť otázku, či tieto podniky dostatočne podporujeme, či im venujeme dostatočnú pozornosť. V praxi vidíme veľmi často, že e, nové podniky, startupy s veľkým potenciálom, s dobrou technológiou nemajú prístup k čerstvým peniazom alebo ich nemajú dosť, nemajú dostatočnú podporu zo strany bank a e, do budúcnosti a pre budúcnosť Európy sú tieto podniky veľmi dôležité. Možno nemáme dostatočný dialog s radou a v budúcnosti by sme si naozaj mali všetky tieto otázky s radou prebrať. Ďakujem. Ďakujem, pani Sarin. Mali sme veľmi zaujímavé vypočutie práve včera o financovaní inovatívnych podnikov a určite budeme mať príležitosť k tomu sa ešte vrátiť. Pani Tuma. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať eh, za správu a vysloviť podporu tejto správe. Na jednej strane chcem povedať, že je to bežný postup, pretože to nie je poprvýkrát, čo e, sa objavujú takéto škrty v rozpočte napriek tomu, že viacročný finančný rámec eh, už bol znížený oproti predchádzajúcemu rámcu. A ja by som chcela povedať, že tu naozaj už ideme na hranice možného. A nemôžeme už ísť ďalej E, ja osobne tu mám veľa problémov, napríklad kohezná politika, najmä oneskorovanie, pokiaľ ide o validáciu operačných programov a to mi robí veľké starosti. A to nie je len otázka e, možnosti v členských štátoch, ale myslím si a určite súhlasím s tým, že e, je tu istý priestor na zníženie a e, to najhoršie je, keď sa tu objavujú nejaké zadné dvere škrtov, pretože to, čo potom nakoniec sa udeje, je, že bude absorpcia um, menšieho objemu prostriedkov. Takže neuhradené platby to je vlastne súčasť znižovania rozpočtu. Toto e, sú veci, ktoré sú navzájom prepojené a takisto je pravda, ako povedal e, Jean-Paul Denones, že e, v polnohospodárstve, ako aj v rybolove, je hnev, pokiaľ ide o škrty v rozpočte, ktorý je už tak či onak malý a nedostatočný. Preto myslím, že naozaj musíme konať a konať rýchlo. Rada sa nespráva zodpovedne voči vlastným politikám, pokiaľ ide o rozpočet. EFSI. My sme podporili tieto politiky a je tu aj politika súdržnosti. A samozrejme k tomu si treba pripočítať Grécko, e, agentúry, Eh, bezpečnostné agentúry. Eh, to sú všetko dôležité politiky, ktoré rada podporuje, presaduje a nakoniec na to nevyčlení rozpočet. Takže naozaj potrebujeme mať dobrý dialog s radou a my v rozpočtovom výbore, možno viac než v iných výboroch, by sme mali povedať jasne a v istej chvíli možno verejne, že odmietame E, takéto správanie a naozaj e, musíme upozorniť na to, že rada podporuje politiky a nakoniec nevyčlení rozpočet. A toto naozaj musíme povedať verejne, že tu už sme narazili na isté hranice. A určite e, e, zažívame ťažkosti, ktoré nevieme vyriešiť e, len jednoduchým dialogom s radou snáď potrebujeme nejaký alarm. Mm, odmietnutie je možno silné slovo, ale musíme upozorniť na to, že rada podporuje politiky a nakoniec odmieta rozpočet. Pani Nerida. Chcem sa poďakovať pánovi Fernandezovi za veľmi e, dobrú správu a prezentáciu. Nebudem opakovať všetko, čo sa tu povedalo. Určite sme na rovnakej vlne. Mali by sme sa pozrieť, ako byť sociálne progresívnejší aj s ohľadom na Európsky sociálny fond. Máme problémy, tak ako aj v iných krajinách, aj v oblasti e, rybolovu a s tými príspevkami a mali by sme sa pozrieť, ako zabezpečiť e, tieto um, veci a najmä pokiaľ ide o e, zamestnanosť mladých. E, tu treba povedať, mladí sú veľmi zraniteľní a budú tým postihnutí, takže naozaj sa na to budeme musieť pozrieť rovnako ako na to, ako posilniť komisiu, pokiaľ ide o predfinančné kapacity a programy, kde tá absorpcia je dobrá. Musíme sa pozrieť e, aj na to, prečo je v niektorých oblastiach absorpcia slabá, pozrieť sa na to, ako sú financie distribuované medzi členské štáty a pozrieť sa na tie vzájomné pomery, možno ich upraviť, e, ale myslím, že pán Fernández máte širokú podporu parlamentu a dúfam, že sa vám podarí e, niečo dosiahnuť. Ďakujem. Pán Fernández, chceli by ste zareagovať na prvé kolo, alebo ešte pani Margie, Margal? Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne všeobecná pripomienka. Potom, čo som si vypočul eh, návrh správy pána Fernandeza, musím povedať, že bola jasná, presná, pokiaľ ide o očakávania, ktoré môžeme mať eh, od tohto rozpočtu a s ohľadom na stanovisko komisie a rady. Eh, v parlamente je koalícia, migrácia a, a sú tu e, skupiny, sú tu euroskeptici, ich e, zastúpenie je legitímne, ale zdá sa, že je to nakoniec rada, ktorá neverí v Európu, je to nakoniec rada, ktorá je euroskeptická. A neumožňuje by rozpočet a inštitúcie vyjadrili dôveru v to, čo tu máme, ako by chcela zastaviť Európu v jej existencii. A myslím si, že by bolo dobré, keby sme naozaj využili tie jasné dôkazy, ktoré na podporu tohto stanoviska máme. Myslím si, že tu nie je možnosť na zmenu. My musíme e, seriózne hovoriť o zmenách vo viacročnom finančnom rámci. Musíme sa pripraviť na tento boj. Je to užitočný boj. A je s správou o e, slávnych vlastných zdrojoch. Opäť tento rok sme jasne videli, že toto sú vlastné zdroje členských štátov a nie vlastné zdroje Európskej únie. Ďakujem. Áno, samozrejme, budeme mať príležitosť strednodobé hodnotenie viacročného finančného rámca, ktoré príde v septembri. Takže, pán Fernández, chcete zareagovať na toto e, kolo a na e, vyjadrenia silnej podpory? Ďakujem, pán predseda. Keď sa vrátime do práce, budete mať pracovný dokument k stanovisku rady, ucelený dokument, ktorý pripravujeme e, s pomocou sekretariátu e, rozpočtového výboru, takže to bude pripravené, keď sa zídeme opäť na jeseň. Ten dokument bude podrobnejší a obsažnejší. Ak nespustíme programy, ak nespustíme výzvy na predkladanie žiadosti, ak nespustíme operatívne program, operačné programy, a potom nebudeme vlastne využívať rozpočet. A keď sa a, a, potom a, a, pozrie rada opätovne na program, tak na rozpočet, tak povie, tu môžeme škrtať, lebo tu nie je dostatočná absorpcia, takže tu naozaj musíme postupovať opatrne. Ľudia môžu povedať, horizont 2020 nemá dostatočnú absorpciu a ak e, vydáme výzvy neskôr, potom e, tu môžeme niečo zoškrtať, e, takže to povedie k ďalšiemu nevyužitiu. Pokiaľ ide o kohezné no, politiku a operačné programy v územnej spolupráci, máme 76 programov a len 37 bolo už prijatých. A zjavne, ak neschválime nejaké ďalšie, tak tu nebude nejaká územná spolupráca. Máme 560 operačných programov celých e, členských, vo všetkých členských štátoch a len 378 schválených. A, a tu máme vlastne obdobie 2014 až 2020, takže otázka je, kedy začneme hovoriť o viacročnom finančnom rámci do roku 2020. K téme škrtov veľmi rýchlo 1b. Máme tu 220 miliónov e, škrtov e, v platbách a mnohé sú v územnej spolupráci. A v dvojke rozvoj vidieka tu je škrt 45,7 milia, miliónov pre polnohospodárstvo, rybolov, ovocie pre školy alebo opatrenia na priame platby. Toto boli otázky, ktoré boli položené a k téme plánu platieb chcem zopakovať. Ja vychádzam z toho, že máme dohodu s komisiou a radou a tu treba rešpektovať. A to znamená, že si nemôžeme dovoliť škrety v platbách, ktoré podkopávajú dohodu, keď sme sa zaviazali znižovať neuhrady o 200 miliónov. Pokiaľ ide o Grécko, je tu navýšenie o 35 miliónov. Nevieme, aké tu budú dôsledky pre rozpočet, vieme len toľko, eh, čo sme sa eh, dočítali z tlačových správ komisie. Nemáme zatiaľ nejaké ďalšie správy o dopady na predfinancovanie eh, na 2016. Nevieme čo to bude znamenať, tá miera predfinancovania, predpokladám, e, že ak nezmeníme situáciu, tak e, potom to bude len na úroveň 75 Uvidíme, aké bude stanovisko komisie. Aké je stanovisko komisie, predpokladám, že sa to dá urobiť rôznym spôsobom, ale ja vychádzam z toho, že komisia predloží návrh aby sa uskutočnilo to, čo je v e, rozpočte týchto 35 miliónov to nie sú nové peniaze, e, to, to sú tie peniaze pre Grécko. E, toto je už v viacročnom finančnom rámci do roku 2020. Ďakujem kolegom za všetky príspevky, stanoviska, ďakujem aj za vašu podporu, možno máme rozdielne názor, politické názory, ale určite sa všetci zhodneme na tom, že musíme rešpektovať mandát, ktorý sme dostali, ktorý, za ktorý nie všetci hlasovali na plenárke, ale bol schválený väčšinou a obraňuje ho celý parlament. Je to príklad demokracie a rešpektu voči sľubom a záväzkom a toto budeme požadovať aj od rady. Rešpekt voči záväzkom, voči e, viacročnému finančnému rámcu a e, rešpekt voči e, záväzkom a vyhláseniam a dúfam, že členské štáty, ktoré vždy hlasujú proti rozpočtu, aj keď ho predtým podporili. Dúfame, že aj tieto členské štáty vyšľú signál, že nie sú nakoniec euroskeptické, ale že sa stávajú za Európu. Ďakujem, pán všeobecný spravodajca. Vy si určite zasluhujete eh, letnú prestávku a naozaj sa tešíme na stretnutie po eh, prestávke, tak aby sme sa vrátili k otázke rozpočtových prostriedkov, ktoré naozaj potrebujeme. Je pravda, že eh, niekedy priam nahrávame euroskeptikom tým, ako sa inštitúcie správajú a teraz sa pozrieme e, na e, správu správodajcu. A naozaj, pán predseda, na e, úvod som sa zdržal ešte v výbore LIBE a Eh, ja teraz prejdem tými ďalšími časťami a naozaj odliším eh, to, ako náš parlament a iné inštitúcie pristupujú k týmto oddielom, k oddielom rozpočtu. Ako Jose Manuel, aj eh, moja Biblia je to, čo schválila plenárka a to je základ pre návrhy, ktoré teraz predkladám kolegom a to je aj východisko pre e, jednotlivé čísla, položky a oddiely. A tu chcem povedať, že jeden z kľúčových bodov v rokovaniach s komisiou a radou e, sa bude týkať personálu a pracovných miest. A myslím, že vy ste sa toho už dotkli, pán predseda. Pre nás je to veľmi dôležitá otázka, najmä v svetle trialogu, ktorý sme mali predvčerom. Je jasné, že tu bude vyvíjaný veľký tlak zo strany Rady aj komisie, pokiaľ ide o rešpektovanie článku 27, ktorý bol podpísaný v čase VFR. A článok 27 hovorí o cieli, že všetky inštitúcie a závislé orgány znížia e, úroveň personálu o 5 do roku 2017, čo znamená 1 ročne do tohto obdobia. A e, toto nám bolo povedané veľmi e, jasne a myslím si, že problém je tu teraz e, na stole a v mene výboru, pán predseda, budete musieť poslať temáž e, generálnemu tajomníkovi, pretože my sme prijali uznesenie a má e, odsek 40, kde sa hovorí, že sa predloží rozpočtovému výboru kompletná analýza trendov e, personálu v, a e, to, ako sa pristúpi k tomuto cieľu 5 a s ohľadom na to, aké posty vlastne budú nakoniec e, ovplyvnené. A po, treba povedať generálnemu tajomníkovi, že toto je e, základ, na ktorom pracujeme. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože tie obmedzenia e, budú veľmi výrazné. A navyše máme teraz v parlamente novú politickú skupinu, e, kde treba tiež rešpektovať e, pravidlá a zriadenie novej skupiny má isté dôsledky, pokiaľ ide o financie a personál vytvorenie novej skupiny, teda nebudem sa vyjadrovať e, k tým e, podstatným veciam, ale e, skupina s touto veľkosťou vlastne bude znamenať 43 nových miest. A otázka, ktorá hneď je na stole a týka sa rozpočtu, je, ako chceme riešiť týchto nových 43 pracovných miest. Ja si to neviem predstaviť, že budeme žiadať 43 nových miest. A <laughs> že ich vlastne poskytneme pani Le Penovej. Mm. No a to sa týka teda rozpočtu eh, parlamentu. A teraz k ďalším inštitúciám. Dvor auditorov, eh, súdny dvor, Hm, technická poznámka. Je to eh, jednoduché pre iné inštitúcie spracovať s týmito dokumentmi, lebo eh, je to otázka, ako sa vlastne dospie k eh, novým témam. Ale komisia sa tu nenamáha, oni si to jednoducho vypočíta a my ťažko vieme, že aké má k tomu dôvody. Takže musím tu blahoželať rade, lebo technicky sú tie dokumenty veľmi dobré, ktoré nám poskytujú. Ďalej. Máme tu veľmi takú zvláštnu anomáliu a tu by som rád počul názor kolegov. Pri jednej inštitúcii, ide o e, e účtovný dvor, je tu vlastne požiadavka na sumu, ktorá je nižšia ako e, suma, e, ktorú schvaluje komisia. E, teda inštitúcia žiada 1,86% a komisia navrhuje 1,94%, takže toto je veľmi zaujímavé. No, teda tam ide o vlastne o dôchodky a možno, že to e, ústavný dvor nezohľadnil a, alebo iné inštitúcie musia komisie niečo zaplatiť. Komisia nikdy e, nezabúda na svoje e, záujmy, pokiaľ ide o prispôsobenie e, čiastok. To je istá anomália. A teraz ešte jedna nekoherentnosť. Všimnite si, e, kolegovia, pokiaľ ide o súdny dvor, ja som presvedčený o tom, že Rada a komisia nemysleli na všetky dôsledky, ktoré vyplývajú e, zo zvýšenia počtu e, sum e, v zamestnancov e, v súdnom dvore. Samozrejme ide o spolupracovníkov, ale týka sa vlastne celého aparátu. vlastne administratíva musí podporovať prácu tých nových sudcov, ktorí tam budú a, a, a musia vlastne zohľadniť všetky tie zmeškané prípady. Komisia a rada teda nezohľadňujú skutočnosť, že súdny dvor vychádza z toho, že potrebujete posilnenie e, prekladateľských e, služieb, lebo ide vlastne o dokumenty. Takže ak noví e, sudcovia nezískajú rýchle nové dokumenty, ktoré by mali byť preložené, a, a, a juristický jazyk je samozrejme, právnický jazyk je veľmi zložitý, a ak sa to, to nezahľadní, tak potom vlastne sa neuskutočnia tie reformy, ktoré chceme dosiahnuť takže k súdnemu dvoru to ešte raz e, teda k tomu sa ešte vrátim, ale myslím, že tu podporujem e, tú inštitúciu a páči sa mi ich návrh viac než návrh komisia rady. No ale musím povedať teraz celkom všeobecne a nemôžem e, sa venovať každej inštitúcii, ale poviem všeobecne k rade. Ale do istej miery to platí aj pre komisiu. Zdá sa, že v prípade rady je to jasné, že rada nikdy nezohľadňuje a, a, a nikdy neberie vážne e, e, dodatočné prostriedky e, z jednotlivých inštitúcií. Máme tu požiadavku zvýšenia bezpečnosti v parlamente, tam potrebujeme dodatočné prostriedky a to vlastne rada neakceptovala. A to platí aj pre komisiu a keby sme sa teraz pozreli, ako vyzerá celá situácia, tak e, pokiaľ ide o škrty, ktoré navrhuje komisia a aj rada, tak by som to mohol zhrnúť takto. Menej zamestnancov, menej úradníkov, teda týka sa to počtu úradníkov, mobilita, vybavenie, ďalšie vzdelávanie, čiže máme e, horšie vybavenie a preto je aj ťažšie e, dosahovať dobré výsledky, teda komunikácia, publikácia a tak ďalej. To sa všetko zhoršuje. Ja si to ešte potom podrobnejšie všimnem, čo to pre jednotlivé inštitúcie bude znamenať a potom vám o tom podám správu. No a ďalej komisii trochu menej, ale v rade je to jasné. E, a pokiaľ ide o dvor auditorov, tak tam vlastne E, e, e, je úplne akoby vyňatý. Hovorím len vlastne o zamestnancov, nehovorím o operačných prostriedkoch. To je vlastne v oddeli 3 o tom vlastne, za to zodpovedá kolega Fernández. Takže ja si to ešte raz všimnem, pokiaľ ide o uh, dvor auditorov. Takže pán predseda, to je z mojej strany všetko na teraz a e, čakám na vaše reakcie. Ďakujem, pán e, spravodajca, za toto vaše vysvetlenie. No a pokiaľ ide o dvor auditorov, ten by samozrejme mal, e, teda ESVČ, má zastupovať v záujmy vonkajšej politiky Európskej únii. No, um, tí, ktorí sa e, prihlásili o slovo, prosím, aby ste hovorili stručne, máme čas len do 11.30. Pán predseda, počas diskusie k správe e, pánovi Fernandezovi, pána Fernandeza som si študoval čísla k rozpočtu Európskeho parlamentu a e, skutočne som bol prekvapený, keď si pozrieme iba príjmy v roku 2014, tak boli tak je, tak je rozdiel 22 miliónov eur my počítame v roku 2016 menšie príjmy ako v roku 2014, bez zdôvodnenia akéhokoľvek. A keď si pozriem jednotlivé kapitoly, tak e, napríklad výnosy z nájmu 2,7 milióna eur sme mali v roku 2014, dnes máme iba položku PPM, to znamená, PM, to znamená, že uvidíme, ale my ich nerozpočtujeme, to znamená, my ich budeme mať, nerozpočtujeme to, to znamená, o 22 miliónov eur máme okamžite navýšené príjmy oproti skutočnosti, aká bude. To je jedna vec. Druhá vec je výdavky. Keď som si porovnal výdavky, tak e, skutočne, to, to, keď to spočítam, tak o nejakých 50 až 60 miliónov eur sú väčšie výdavky, ako ich naozaj budeme mať. To znamená, keď to spočítam, tak minimálne 80 miliónov eur nám zvýši v roku 2016 rozpočte a budeme mať prebytok. To je v poriadku, že to budeme mať, ale prečo to nerozpočtujeme normálne, že nám takýto prebytok budeme mať a použijeme to potom na splácanie budov napríklad, ale takéto rozpočtovanie je skutočné, ja som sa s tým nestretol v živote, som v mnohých inštitúciách, aj som ich riadil, aj som pôsobil, aj národných, aj regionálnych, aj miestnych a prvýkrát vidím také, takéto zahmlené <laughs> rozpočtovanie. To znamená, skutočne by sme mali e, bez vysvetlenia sa, tam, sa tam uvádzajú náklady. Napríklad ex, externé služby sme navýšili o 15 miliónov eur proti roku 2014 bez dôvodu. To, to, to, reštaurácie. My sme dotovali reštaurácie v roku 2014 4 miliónmi a v budúcom roku plánujeme iba 1,36. Čo sa stalo? bude nové výberové konanie a už nebudeme toho nového dotovať, alebo no, ja tomu naozaj nerozumiem. Čiže ja by som potreboval v tom rozpočte naozaj dať riadne vysvetlenia k tým položkám, lebo toto, toto naozaj nie je, nie je rozpočtovanie. Mohol by som ísť do detajlov, ale, ale nebudem to teraz e, naťahovať. E, druhá vec je k tomu, čo povedal pán Depre, ja s ním plne súhlasím. E, takmer všetky inštitúcie sú schopné znižovať počet zamestnancov o 1% ročne a náš stav E, za roky 2013, 14, 15 je plus 44 ľudí. To znamená, my sme, my sme navýšili miesto zníženia a okrem toho výrazne presúvame služby do externých. To znamená, tam nám desiatky miliónov narastajú, čiže my, my ešte zamestnávame ľudí externým spôsobom, ale nevidíme, nevidíme koľko. Čiže my, my sme podľa mňa stovky ľudí navýšili miesto, miesto zníženia a to, to skutočne nemôže byť. E, tí kolegovia, ktorí tu boli v roku 2009, tak si pamätajú, že vtedy Európsky parlament schválil audit na dve generálne riaditeľstva. Bolo to INLO a Security. Tento audit e, externý sa nevykonal, bol to iba interný audit, to znamená, je tu 12 ľudí, čo robia interný audit, ktorí podliehajú priamo e, šéfovi, e, e, generálnemu tajomníkovi. E, to, to znamená, keď Teraz ja, ho, ja nechcem ako útočiť na pána generálneho podľa mňa je to, je to v poriadku, ale nemôže byť takýto systém, e, taký, takýmto systémom riadený Európsky parlament, že, že my nepoznáme čísla. Čiže ja by som odporúčal, e, vážený pán predseda, že by sme možno vybrali tam, kde ten najväčší problém je, a to je, to je DigiSafe, ktorý sme kreujeme nový, a v tomto DigiSafe urobili naozaj externý audit pomocou e, dvora auditorov a zistili by sme naozaj, by sme možno aj pomohli pánovi generálnu tajomníkovi, že by možno mu u, sa urobil manažment v tejto oblasti taký, ako má byť. Ďakujem. Merci. En tout cas, j'ai bien noté que j'avais pour mission d'adresser une lettre à monsieur. Ďakujem pekne budem písať líst generálnemu tajomníkovi a ako výbor rozpočet musíme naozaj byť príkladom, pokiaľ ide o správu verejných prostriedkov, najmä v parlamente. Ďalej sa nikto nehlási, hm, to je celkom fajn, <laughs> vzhľadom na pokročilý čas, a, tak či tak o 11.30 musíme skončiť. Pán Depre, máte máte záujem prehovoriť, nech sa páči. Pán predseda, veľmi pozorne som počúval kolegu Maňku a ja považujem za dôležité, aby generálny tajomník prišiel do e, nášho výboru, a najmä pokiaľ ide o problém e, personálu, ale aj v súvislosti so všetkým tým, čo povedal pán Matka, aby sme získali vyššiu transparentnosť a dôveryhodnosť No a keď teda kolegovia už sa nechcú vyjadriť, tak dúfam ale, že to nebude až do konca celého postupu takto alebo procesu. E, pokračuje pán predseda. Myslím, že e, teraz sa musíme venovať opravnému rozpočtu na rok 2015. Pani Kadia Saval. mohli by si nám snať teda predstaviť, ako to vyzerá s opravným rozpočtom na 2015. Ďakujem, pán predseda. E, informácia nasledovaná včera. Bol predložený nový návrh opravné rozpočtu číslo 6. Takto je to každý rok. E, vlastne ide len o technické opravy vlastných prostriedkov Takže to bol ten opravný rozpočet, ktorý nám spôsoboval také veľké problémy a tento návrh trošku odbremení členské štáty, pretože sa znižujú príspevky o 892 miliónov eur. To nie je až tak veľa, ale je to lepšie, že to nemusia zaplatiť, pretože máme niektoré príjmy, ktoré boli vyššie, než ako e, to bolo navrhnuté. Ale komisia povedala, že nevie presne, či ešte bude existovať ďalší nový opravný rozpočet. E, nemajú k dispozícii všetky informácie, takže musíme si počkať. Najmä pokiaľ ide o dohodu s Gréckom, to bude mať dopad na rozpočet, ale samozrejme nevie sa ešte, aké e, e, e, rozpočtové dôsledky to bude mať. Tam ešte potrebujeme ďalšie informácie, aby sme mohli mm, odhadnúť, či to sa dotkne ešte rozpočtu 2015. Hovorilo sa o novom fonde Solidarity, ktorý by sa mal mobilizovať zatiaľ. Nemáme k tomu oficiálne dokumenty, ale v princípe mm, by nemuselo byť potrebné mm, tvoriť nový opravný rozpočet, pretože tie predchádzajúce mobilizované prostriedky by boli dostatočné a nebude potrebný ďalší opravný rozpočet. Ale dobre, v poriadku, o tom sme hovorili v trilógu. Potrebujeme potrebné podklady. Zatiaľ teda na teraz nemám viac informácií, takže máme len tento opravný rozpočet číslo 6 vlastným, vlastným prostriedkom. Ďakujem, hovorím vám predseda. K tomu sa ešte vrátime a keď budeme vedieť, ako vyzerajú e, opatrenia v súvislosti s Gréckom. Nevidím, že by sa niekto hlásil k tejto téme, teda e, právny rozpočet 2015. Takže e, k tento, túto čas k rozpočtu by sme teda mohli ukončiť. A teraz by som chcel poprosiť všeobecného spravodajcu, aby sa vyjadril k pilotným projektom alebo prípravným opatreniam, Máme tu celú paletu návrhov a ukazuje sa, že poslanci sú veľmi kreatívni a hľadajú nové cesty aby splnili očakávania občanov. 303 žiadosti bolo predložených, to je dvojnásobok e, toho, čo bolo minulý rok. E, Jose Manuel, môžete nám teraz povedať, ako s tým naložíme, pretože tieto pilotné projekty musia vlastne byť vložené ako zmena a najmä teda musia byť preložené do 3. septembra 12. E, hodiny. Ďakujem, pán predseda. pozmeňovacie návrhy musia byť predložené do 3. septembra a potom do 10. septembra majú skupiny e, čas, aby to posúdili. Počet e, pilotných projektov e, naozaj ukazuje, že naši kolegovia majú záujem o tieto projekty. budem hovoriť po francúzsky. Máme 303 návrhov, 296 eh, eh, pilotných projektov a 34 eh, prípravných krokov. Áno, je to tak. Pozmeňovacie návrhy do 3. septembra a pozmeňovacie návrhy z politických skupín potom do 10. septembra. Takže máme dosť málo času pod e, e, e, časťou 3 tam nemáme žiadnu možnosť, takže máme 40 miliónov maximálne na, pre tie pilotné projekty a 50 pre prípravné kroky. Tieto pilotné projekty, ten zoznam, Tam ide o 330 miliónov. Máme tu vyhodnotenie zo strany komisie, ktoré sa týka 30 projektov. A to sú tie najlepšie, akoby príkladné projekty. Máme 44 projektov ktoré sú označené ako kategória D a tie si musíme pozorne všímať. Takže tie, ktoré sú v kategórii B, B, tie by sme chceli označiť ako kategóriu A. Samozrejme, e, tie veci sa vždy dajú vylepšiť. Všetky tie projekty sú veľmi dôležité, e, najmä pokiaľ ide o vytvorenie konkurencieschopnosti a lepšiu kvalitu. Hovoril som o maržiach. Tie marže sú veľmi úzké, takže nemali by sme zabúdať na e, túto možnosť podať pozmeňovacie návrhy pod hlavou 1.1 máme 840 e, pilotných projektov a 7 projektov je označených ako kategória A. A v 1B máme 11 pilotných projektov, 8 prípravných krokov a v, v dvojke máme 72 pilotných projektov, 3A, 3B, 3C. A hlava C, 76, pre prípravných projektov. Ďalej 6A, 40 eh, projektov B. Parlament taktiež eh, predstavil 25 eh, pilotných projektov, ďalej 6 prípravných opatrení a v 5 parlament má 7 prípravných projektov, pilotných projektov a taktiež 2B a 1C. Máme tu obmedzenia, ktoré som už spomenul, bez e, marží v viacerých okruhoch. Budeme sa snažiť e, získať čo najviac marží pre tieto prípravné projekty, pilotné projekty a prípravné opatrenia. A pokúsime sa, aby sa niektoré projekty presunuli z kategórie B do A. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za ich úsilie, ktoré vložili e, do predkladania pilotných projektov. To by sa vždy dalo zlepšovať. Isté, že sú také pilotné projekty, ktoré sa umiestnili tam, kde už programy bežia a zodpovedajú e, cieľom daného pilotného projektu, ale v každom prípade sa chcem poďakovať kolegom za ich iniciatívu. Niektoré pilotné projekty a príprava pre sú veľmi naozaj kvalitné. Ďakujeme pekne. Tie marže sú naozaj veľmi obmedzené, teda budeme musieť sústrediť sa na tie okruhy, kde sú nejaké marže k dispozícii. A tam, kde marže nie sú, budeme sa musieť pokúsiť e, ich nájsť. Čo sa týka uchádzačov o pilotné projekty a, a prípravné opatrenia e, posledných 6 týždňov e, pred 3. septembrom by autori mali vypracovať svoje pozmeňovacie návrhy, ktoré im potom umožnia presunúť sa do oddelu A, ak sú teraz aktuálne v oddeli B, C alebo D. Teda zatiaľ toľko k tejto veci, nevidím, že by sa niekto hlasil o slovo a teraz sa vrátime k programu e, Situácia v stredozemnom mori, holistický prístup k pristahovalectvu. E, pán Deprej má slovo, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa netrúfal vyhodnotiť situáciu v stredozemnom mori. Moje zodpovednosť je len vypracovať stanovisko pre výbor Libe vzhľadom na schválenie Európskej agendy pre prisťahovalstvo na úrovni Európskej komisie. Stanovisko, ktoré predkladám kolegom, sa týka, e, teda je rozdelené na dva kruhy. V prvej časti oceňujeme iniciatívu Európskej komisie vypracovať relatívne ambiciózny program, relatívne ambiciózny, pretože viacero významných tento vôbec nepokrytých. Celkom iste e, návrhy ktoré sa týkajú presídľovania a relokácie pričovalcov sú ambiciozne 40 tisíc takýchto um, relokácií a 20 tisíc presídlení. Teda tie prvé štyri body sa týkajú našej podpory tejto iniciatívy Európskej komisie a taktiež čo sa týka rozpočtu, ktorý bol vymedzený na tieto účely. Čo sa týka bodov 5 a 6, tu žiadam o podporu výboru, najmä chcem, aby komisia e, vykonala analýzu dopadov. Myslím, že e, v oblasti pristiovalectva e, sa pozerajú len o rok vpred, ale to nestačí. Frontex dokáže odhadnúť pristiovalecké toky na niekoľko rokov dopredu. Keďže v najbližšej budúcnosti budeme musieť pracovať na revízii viacročného finančného rámca, bol by som rád, keby sme požiadali komisiu, aby vykonala vyhodnotenie možných potrieb v najbližšej budúcnosti pre politiku presťahovalectva z fondu AMIF. Pretože musia nastoliť potom ďalšie vyvíjanie finančného výhľadu do ďalších rokov. Tiež chcem požiadať komisiu, aby zmenila rozpočtovú nomenklatúru tohto fondu AMIF a tiež čo sa týka povolovania platieb a záväzkov vo fonde AMIF dokazuje, že viacero programov je tu spomenutých, tieto programy si vyžadujú financovanie, ale nezodpovedá to rozpočtovej nomenklatúre ktorá je uvedená v rozpočte, teda dáme dojem, že tu ide o akési zriedenie e, zavedenej rozpočtovej nomenklatúry, teda ja by som bol za to, keby sme lepšie dokázali vyhodnotiť využívanie prostriedkov a mali lepší prehľad o ich využívaní tým, že by sme zmenili nomenklatúru rozpočtu aj v samotnom fonde a tým by sme dokázali posúdiť, e, aké sumy sa pridelujú ktorým e, projektom a ďalej, akú mieru flexibility potom môžeme schváliť. No a posledná časť vychádza z toho, čo povedal pán Gajer, a síce inteligentný prístup k agentúram, to sa týka najmä agentúry Frontex a EASA, pretože navýšenie počtu pracovníkov v agentúre EASO by znamenalo teda situácia je taká, že jeden rok sa počet zamestnancov navyšuje a ďalší rok potom sa znižuje. Agentúry majú svoje úlohy, ich misia je považovaná za strategickú a mali by sme toto zohľadniť. Teda toľko sú e, v skratke hlavné body môjho stanoviska k výboru Libe. Ďakujeme pekne, pán Depré. Ďakujeme za tieto jasné návrhy tomuto budeme mať krátku diskusiu. Pani Gardia Zabal, ďakujem. Pán predseda, ako už povedal pán Depre, žiada o našu podporu a ja ho môžem ubezpečiť, že skupina SAD podporí toto stanovisko, súhlasíme s jeho vyjadreniami, najmä pokiaľ ide o požiadanie vyhodnotenia budúcich potrieb, najmä tak, aby sme mali podrobnejšie informácie a údaje, keď sa hovorí o revízii viacročného finančného rámca. Teda budeme hlasovať za. Ďakujeme. Pán Zdechovský. Ďakujem, pán predseda. Ja môžem povedať v mene skupiny EPP, že podporujeme návrhy pána Depre my považujeme navýšenie rozpočtu pre Frontex a agentúry eh, respektíve do fondu IMF eh, ako prioritu. Inak totiž nebudú eh, čeliť aktuálnej kríze v oblasti prisťahovalectva. Podporujeme dlhodobo návrh komisie na podporní činnosti ehm, ehm, Frontexu, Europolu, EASO a Eurojustu. Eurojust musí znižovať zamestn- počet zamestnancov tak ako aj všetky ostatné inštitúcie. Zároveň sa však musíme zamyslieť nad fungovaním politiky eh, znižovania zamestnancov vzhľadom na neustále zvyšujúci sa počet úloh jednotlivých agentúr. Celkovo sme za znižovanie počtu zamestnancov, ale v niektorých agentúrach žiaľ ten um, rozsah činnosti sa eh, výrazne zvyšuje. Napríklad včera prebehlo vypočutie prezidentky Eurojustu, ktorá sa vyjadrila, že počet zasadnutí je rovnaký v polovici roka ako za celý minulý rok. Takže rozpočet v tomto smere by sa mal radiť inteligentne ďalej. Navýšenie rozpočtu Europolu a EOSO tak, aby boli schopní reagovať na nové hrozby v oblasti presiehovalectva a bojovať proti terorizmu a organizovanému zločinu. Aj toto podporujeme, ale ešte chcem zdôrazniť, Mám tu správu Európskej agentúry o drogách. Naozaj vás vyzývam, aby ste si to pozreli, nepodceňujte to, pretože ja som 4 roky pracovala na uliciach ako street worker a to, čo dnes vidíme na uliciach, kde sa zvyžuje počet mladých ľudí, ktorí začínajú užívať drogy v posledných troch rokoch, je to akási reakcia na akýsi aj spoločenský dopyt. Prišlo leto, ľudia, ktorí skúšajú nové syntetické drogy, je ich naozaj veľa. A relatívne veľa drog, ktoré sa v posledných mesiacoch objavili na európskom trhu. Niektoré, eh, na niektoré nedokážeme reagovať. drogová kriminalita je jedna z najzávažnejších. V posledných 7 mesiacoch sa to zhoršuje. Myslím, že by sme mali dokázať, že vieme reagovať. Chcem poprosiť eh, o navýšenie rozpočtu pre agentúru EMCD DDA teda na boj proti drogám, a berú do úvahy boj proti novým psychotropným a psychoaktívnym látkam. Chcem teda požiadať pána Depreho, aby aj toto zvážil a vzal do úvahy rozpočtové hľadiska. Tiež chcem požiadať kolegov zo skupiny SAD a ostatných politických skupín, aby aj toto navýšenie rozpočtu podporili, pretože tá správa ukazuje, že viac rokov to klesalo, boli sme s tým viac menej spokojní, ale teraz naozaj vidíme, že celkovo tieto čísla rastú a to pomerne rýchlo. Ďakujem. Merci, merci, je ne doute pas que votre appel sera... Ďakujem pekne, pani Vana. Ďakujem, pán predseda. V mene skupiny zelených aj ja môžem povedať, že podporujeme stanovisko spravodajcu Myslíme si, že stanovisko je vyvážené, podporujeme všetky požiadavky, predložíme jeden pozmeňujúci návrh, konkrétne k bodu 7, čo sa týka Frontexu. V tomto výbore sme nedávno diskutovali s riaditeľom Frontexu a skupina zelených oceňuje navýšenie prostriedkov pre Frontex, ale predsa len sme znepokojení mandátom Frontexu. Boli by sme radi, keby sa jasnejšie veci poňali. Pán riaditeľ síce sa vyjadril, že bude klásť veľký dôraz na záchranu ľudí, ale predsa len hlavnou úlohou Frontexu je ochrana hraníc a s tým súvisí aj otázka mandátu v 7. Ale len v súvislosti s politikou návratov presťovalcov budeme teda predlegávať pozmeňovací návrh, ktorý by to rozšíril aj na informácie o mandáte Frontexu čo je teda hlavná úloha Frontexu, aké sú priority. Chceme tiež podporiť, aj to sme napokon vždy žiadali, kritiku o príliš nízkom financovaní Európskej kontaktnej agentúry pre azylové otázky. Veľmi správne tvrdíte, že táto kancelár v budúcnosti bude mať e, výraznejšie úlohy, pretože tu ide o podporu členských štátov zo strany tohto úradu a to s cieľom vytvoriť spoločnej európskej azylovej politiky. Bolo by podľa nás vhodné to podporiť, pretože táto agentúra môže vytvoriť e, systém prevencie krízových situácií a preto by bolo na mieste ju e, výraznejšie podporiť. Inak celé stanovisko podporujeme až na ten jeden pozmeňovací návrh, ako som už povedala. Ďakujeme pekne. Pani Niriada. Ďakujem. Aj my podporujeme e, správodajcu a jeho stanovisko. Niekoľko e, bodov zdôrazňujete okrem iného vyhodnotenie a ďalej spôsob spolupráce agentúr navzájom. A e, na to je toto pravidlo transparentnosti a priamej zodpovednosti. Isté, že veľmi ľahko sa pridelujú peniaze, ale musíme mať prehľad o tom, na aké účely sa tieto peniaze používajú ďalej. Čo sa týka programov na integráciu, chceme sa vedieť na čo presne budú zamerané a nakoľko budú efektívne. Teda boli by sme radi, keby sme mali tento dlhodobejší odhad ďalšieho vývoja, ale rozhodne podporujeme toto vaše stanovisko. Ďakujeme pekne. Pán Kolmel je posledný rečník v tejto diskusii. Ďakujem, pán predseda, aj ja sa chcem poďakovať spravodajcovi, kolegovi Depre za tento dobrý návrh. Chcel by som však ešte doplniť. Návrh sa týka holistického prístupu k situácii v oblasti Stredozemného mora vzhľadom na vysoký počet pristahovalcov. A tento holistický prístup znamená aj rôzne nové možnosti, napríklad, že by sa utečenci včas že by dostali včas pomoc, aby boli včas informovaní, aby sa vôbec nevyberali na túto veľmi nebezpečnú cestu. Na to by však museli byť vymedzené rozpočtové prostriedky, inak totiž e, to budú len prázdne želania. A toto je podľa mňa oblasť, v ktorej by bolo na mieste už naplánovať isté konkrétne sumy, tak aby rokovania sa mohli potom zmysluplne začať viesť, pretože všetky rokovania sa vždy napokon predsa len týkajú peňazí inak sa nič nedosiahne. A ešte predtým, ako minieme veľa peňazí tu v Európe s veľmi nízkym účinkom a predtým, ako dôjde k ďalším stratám na životoch, mali by sme podľa mňa využiť túto príležitosť a veľmi konkrétne sa snažiť veci zmeniť k lepšiemu. Myslím si, že do tohto by sme teda mali investovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za všetky tieto vyjadrenia. Pán Depre, opäť dostáva slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom za ich pozitívne vyjadrenia. Prejdem si všetky návrhy, pozvoňovacie návrhy veľmi pozorne a pokúsim sa vypracovať čo najvyváženejší dokument, ktorý potom zohľadní všetky stanoviská a získa si podporu. Ešte pred 15 hodinou je potrebné predkladať pozmeňovacie návrhy, potom 3. septembra sa bude hlasovať. Výbor LIBE celkom iste e, bude potom 16. novembra zaujímať stanovisko. Ďalej nasleduje hlasovanie. Preveríme si, či funguje hlasovacie zariadenie najskôr. Vložte si prosím hlasovacie kartičky do zariadenia. Takže najskôr si vyskúšame, či zariadenie funguje. Otváram hlasovanie. Je to iba skúšebné hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím. Non, il y a encore. Il nous manque 4 votes. Ešte 4 hlasujúci chýbajú. 27 kariet bolo vložených, ale 24 hlasov eh, bolo naozaj eh, aj eh, odovzdaných, teda Traja ešte nehlasovali. Pán Tanič, nemáte hlasovaciu vertičku? Dobre, započítame vás potom do konečného výsledku. Takže 25 je aktuálny stav. Hlasovali si všetci, prosím. Všetci tí, čo máte hlasovacie kartičky vložené, ešte stále dva hlasy chýbajú. Ça bon. Dobre, je to v poriadku. Takže koniec hlasovania. Prvé hlasovanie sa týka návrhu finančného nariadenia k rozpočtu od pani Gresle. Možno ešte najskôr e, krátke vyjadrenia. Pani Gresle, nie je to potrebné. Dobre, takže hlasujeme. Návrh, aby sme hlasovali menovite. Otváram hlasovanie. Il manque un vote. Ešte chýba jeden hlas. Pán Depre, hlasujete, prosím? Konec hlasovania. Pripočítame hlas pána Tanisa. 27 hlasov za. Ej, nikto sa um, e, nerozhodol hlasovať proti, jeden sa zdržal. Blahoželáme spravodajkyni. Nous passons à la section 3 pour 2015. Dostávame sa teraz e, k sekcii 3. Pani Galia, chcete sa k tomu vyjadriť? E, k... Ďakujem, pán predseda. E, sú tu tri návrhy na transfer 20 to je dohoda so Senegalom, to je takmer 11 miliónov 24 mobilizácia humanitárnej pomoci pre krízu v Sýrii a susedných krajinách, kde žiadame 50 miliónov a 23. To nechám nakoniec, lebo tu chcem e, urobiť niekoľko poznámok. Musíme, mobiliz- musíme transferovať, presunúť 15,5 milióna, pretože tento oddiel pre nástroj e, rozvojovej pomoci je vyčerpaný. Musíme presunúť 9,5 milióna pre bezpečnosť potravín e, zo 6, 6. E, júla sa vyčerpalo už 95 ale takisto pre neštátnych aktérov v titule rozvoj, kde sa 87 vyčerpalo a potom ďalší e, titul, a to je životné prostredie a riadenie e, prírodných zdrojov, ktorý je už využitý na 78%. Takže tu sa dostávame späť k problému platieb. Už sme v polovičke roka a budeme musieť presúvať medzi jednotlivými titulmi, pretože komisia nemá peniaze na platby. Pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť, E, tu sa presúva 9,5 milióna, e, tu bolo pôvodne 140 miliónov a 45 miliónov bolo potrebných na uhradenie predchádzajúcich e, faktúr účtov, takže žiadam vás o podporu týchto troch transferov. Ďakujem. Jeden z problémov. Chce niekto protestovať proti tomuto návrhu? Nie, nikto. Mm. Takže elektronické hlasovanie o všetkých troch blokoch. Hlasovanie je ukončené. 28 za a 1 proti. pani Holmajer k ďalším e, častiam 2015. Chcete sa vyjadriť k návrhom?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 teda ide o predčasné odoslanie do dôchodku. V predchádzajúcom období to bolo 7 zamestnancov, teraz 9. Takže tie náklady sú nižšie, než keby zostali v zamestnaneckom pomore. Ehm, zdá sa teda, že pre tieto osoby sa nenašlo uplatnenie, e, nejaké generálne riaditeľstvo sa nevyjadrilo k tomu, že by prebralo týchto zamestnancov, takže ja sa, e, sa teraz vyjadrila. Myslím, jasne, a myslím, že pán Kajzer rozumie, čo tým chcem povedať a myslím si, že tomu rozumejú e, všetci, čo tým chcem povedať Toto určite nie je optimálne riešenie, ale 95% sa teda mm, bude presúvať a pán Kaiser a pani Kresler by mohli ešte odpovedať, keby ste mali dodatočné otázky. Jedna pani robí v Európskej službe pre vonkaž v ECR a pán Kajzer by ešte v skupine EKR e a potom e, by pán Kajzer sa k tomu ešte mohol e, vyjadriť, ale nemali by sme o tom hovoriť nejako verejne. Ehm, nezdá sa mi eh, správne, aby sme hovorili konkrétne o konkrétnych osobách eh, verejne. Pán Kaiser by sa k tomu mohlo vyjadriť. Teda ide tu o 95 tisíc eh, transfer a naozaj tie dôchodky budú znamenať nižšiu sumu, než koľko by znamenali platy. Ďakujem za toto vysvetlenie. Pán Kajzer, chcete sa k tomu ešte podrobnejšie vyjadriť? Áno, pán predseda. Eh, ide o presnú do dôchodku vo veku 58 eh, rokov, eh, hovorilo sa tam 5 mesiacov a v inom prípade ide o osobu, ktorá má 56 rokov a v roku 2017 Eh, by eh, by mala byť presunutá táto osoba a tu eh, vlastne ide o dôvody informatizácie, zavádzanie nových prostriedkov informačných technológií, čo si vyžiadalo tieto presuny a za tento krátky čas nebolo možné preškoliť tieto osoby, aby získali novú kvalifikáciu. Ďakujem.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 Ja túto situáciu sledujem už celé e, roky a sami e, e, daňovníci potom kritizujú, že oni musia pracovať do 67 rokov a zamestnancov EÚ posielame do dôchodku už v takomto veku, takže chcem vedieť napríklad v, akom, v akej platovej skupine to bolo, v akej AB skupine. Äh, das äh, Grundgehalt, ist in beiden ten e, základný plat je AST v obidvoch prípadoch a ten základný plat v jednom prípade bolo 10 tisíc eur a tento plat bol znížený na 7800 a dva mesiace 6900 a teraz je táto osoba v dôchodku a v druhom prípade to bolo e, vo veku 56 rokov, išlo o základný plat pôvodne 5600, to bolo znížené zavedením tohto opatrenia na 3 mesiace 4700 a potom 4100 a naposledy 3400. Herr ich füge einfach hinzu, man möge halt... Ja chcem ešte dodať, pán predseda, že eh, pri zavadení IT eh, technológií eh, naozaj treba brať do úvahy schopnosti a keď niekto nie je na to pripravený, tak je tá situácia taká, takže um, som rada, že, to nie, že tu nejde o sedem, ale len o dvoch ľudí. A Áno, hovorí pán predseda, je to teda škrt a tu musíme naozaj postupovať obozretne. Toto sú výnimočné situácie, nie pravidlo inak by to malo veľké dôsledky. Ďakujem za túto dodatočnú informáciu. A teraz e, otázka, či k tomu budeme hlasovať. Nie. Takže teraz, kto je za to, aby sme schválili bon, on peut le faire alors par vote électronique, ça va tout... tieto presuny? Otváram hlasovanie. Dans le 28e vote, non, ça ne vient pas. Eh bien, le scrutin est clos. Takže ukončíme hlasovanie. Toto bolo schválené. 24 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Chcete nám predstaviť Ďalší e, návrh, pani Holmajer, tu ide o dvor auditorov. A tam je požiadavka posilniť bezpečnostné opatrenia a na to by malo byť vyčlených 150 e, e, tisíc eur. Ide najmä o schodiska, vstupy z lobby, bezpečnostné kamery a podobné to všetko by sa malo vylepšiť. No a potom je tam rozhodnutie Európskeho ústavného dvora e, zaviesť e, odpadové hospodárstvo, teda triedenie odpadu, no a na to je potrebné vytvoriť zariadenia a aby sa to malo vykonať na to by malo byť vyčlenených 43 tisíc eur a teda to má ísť z basic salaries a malo ísť to na budovy a bezpečnosť a na iné náklady, teda 2029. Eh, Takže to je to prvé. Tá 43 tisíc, ide o 43 tisíc. Takže prejdem, eh, predstavím všetky 4, lebo nie sú nejaké komplikované. Takže potom máme otázku, že je potrebné viac špeciál, alebo bolo vyhotovený viac špeciálnych správ, ako bolo naplánované a preto e, bolo potrebné zabezpečiť externých e, prekladateľov, takže boli tam dodatočné výdavky, aj nárečové kurzy, ktoré sa konajú a v budúcnosti je tam tiež otázka čistenia a údržby a to by sa malo riešiť tzv. omnium type e, e, e zmluvou, teda e, jedna firma sa bude starať o všetko a na to je potrebné navýšenie 40 tisíc eur. Takže ide o e, spolu 100 tisíc eur, ktoré potrebujeme, 30 tisíc pr- pre prvý bod, 30 pre druhý a 40 pre tretí bod, teda pre reštaurácie a kantíny. No a potom ďalší bod, Ide o vestník, eh, ide o škrt eh, 150 tisíc a malo by tam byť eh, posilnenie, najmä pokiaľ ide o stoličky a vôbec zariadenie, aby to zodpovedalo zdravotným požiadavkám. Tam je požiadavka 40 tisíc eur navýšenia Máme tam 8 e, zón na 5 poschodiach v budove K3 a to sa má rozšíriť na 10 e, e, tímových zón a na to by bolo potrebné urobiť obrazovky, flipcharty a ďalšie veci. No a samozrejme tomu zodpovedajúc, nejde len o zasadacie miestnosti, konferenčné miestnosti, ale ide aj o možnosť flexibilných stretnutí. Na to potrebujeme navýšenie 30 tisíc a technické zariadenie by sa tým malo posilniť, pretože v tých ďalších zónach doteraz e, takéto technické zariadenie nebolo. No a potom podpoložka 2114 údržba a opravy technického zariadenia, tam je dodatočná položka. Teda na jednej strane ide o vybavenie miestnosti na ďalšie možnosti prevádzky, teda je o vybavenie novou konferenčnou technikou a tam je ďalších 15 tisíc, teda spolu 35 tisíc a potom ešte 5000 eur na e, e, palivo, pretože sú tam e, ďalšie výdavky na jazdy a nákup ďalničných známok. A posledný bod, 40 tisíc eur ide o auditových expertov a konzultantov. Ide tá o poradenstvo pre špecifické oblasti. Takže to je tretí bod a potom posledný, jediný bod. Čistenie a údržba, škrtnúť 110 tisíc. A to sa tiež týka vlastne opatrenia posilnenia bezpečnosti a to súvisí s prvým bod, e, ktorý som vysielal pre prvom transfere. Ale tento transfer sa e, berie z inej položky a to je vlastne cleaning a maintenance. Takže preto je tu uvedené ešte raz v sume 110 tisíc. Takže to je všetko. Ak máte otázky, nech sa páči. Euh, Nie sú tam ďalšie otázky, takže máme tu 4 návrhy na prenos prostriedkov, teda účtovný dvor Takže e, hlasujeme o tom ako o jednom bloku. Takže hlasujeme, nech sa páči. Hlasovanie je ukončené. 28 za, 1 proti. Takže prešli sme tými transfermi. Da gibt es von Seiten des ähm, ähm, Výbor regionov Takže výbor pre e, e, hospodárstvo a sociálne veci, tam je žiadosť o transfer, ide o položku e, vestník, pán predseda prerušil. E, Takže e, ide o výbor regionov alebo o e, Európsky hospodársky a sociálny výbor? Ach, der Regionen. Hast du den gerade durch, ne? Das wäre gut. Vielen herzlichen Dank. Áno, áno, ďakujem. Áno, takže výbor regionov, takže 35 tisíc personál a smerom na iné výdavky, ktoré majú vzťah ku osobám, tie sa majú preniesť, pretože personál um, v jednom sektore je navýšený, nadbytočne navýšený a v druhom je nedostatok, ale mm, chýbajú mi tu nejaké údaje v mojich podkladoch, hovorí rečnička.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 They have forgotten it to put it into my... Zabudla som si tie podklady vziať. Prosím vás teda o minútku trpezlivosti. J'indique à ceux d'entre nous qui participons Takže, e, pán predseda, tí, ktorým budúci týždeň idú na Sicíliu, hmm, Rečnička hovorí 447 tisíc, ide o držbu softverových systémov. Oni chcú vo výbore regiónov, myslím, že si to pamätám, hovorím to teraz z hlavy, e, chcú obstarať nový systém informačných technológií, aby rôzne nekompatibilné systémy v rámci výboru regiónov odstránili. A to systém sa volá Kiklos a má nahradiť nekompatibilné systémy, aby sa navonok a dovnútra všetko dalo robiť transparentne aj v rámci výboru regionov a aby s tým mohli aj zodpovedne pracovať. Teda ide o čiastku 475 tisíc a tie sa berú z inej položky v rámci výboru regionov. Teda sa transferujú. Hovorím to z, z pamäti, e, e, lebo omylom som si nezobrala príslušné podklady. Merci, il y avait un deuxième transfer. Ďakujem. A ten druhý transfer, to sa týka transferu, ktorý som už spomínala, ide 35 tisíc, ide o e, osobné náklady teda ide o denné, denné podpory, denné dávky v rámci výboru regiona. Ide o 35 tisíc. Tie sa majú preniesť z e, kapitoly e, e, officials a temporary staff, a teda prostriedky pre tejto časti na, e, do časti e, e, ostatné osobné výdavky. Takže budeme o tom hlasovať ako o bloku, o oboch týchto transferoch. E, hlasovanie je otvorené. Manque une voix. Et tous voté? Ešte jedna osoba nehlasovala. Ukončujeme hlasovanie. 24 za, 3 proti. A ešte tu máme návrh pre pre ECOSOC. Ide o štúdie, výskumy a vypočutia. Tento transfer sa týka troch štúdií E, pokiaľ ide o zamestnancov a dve štúdie pre konzultatívny výbor pre industriálne zmeny a potom sekcia NAT je potrebné získať e, potrebné vedecké podklady pre vytvorenie politických stanovisk. Nie je to e, navýšenie, ale prenos. Nikto sa nehlási o slovo. Vy ste teda za to, pani Holmajer. Takže hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. 25 za, traja proti. A kým sa pripravíte, pani Holmajer, eh, k politike budov. Poviem to, čo som prv začal, teda Sicília. Tam sú zmeny. Tí, ktorí idú na Sicíliu, by po zasadnutí výboru mali chvíľu ešte zostať tu. No a teraz pani Holmajer, teda ide, ku, ide o budovy. Takže budovám, tam bol transfer 7 milión v oblasti Európskeho parlamentu. To sa týkalo bezpečnostných opatrení v parlamente. Každý kolega si môže pozrieť podrobný zoznam nákladov. Ide o 970 tisíc, potom dočasné inštalácie, teda ide o materiál, ehm, čistiace prostriedky, vybavenie, 92 500. No a potom teda posilnenie bezpečnostných opatrení 570 tisíc a potom ďalšie náklady, zodpovedajúce náklady na odstranenie zastaralých e, častí a zakúpenie nových e, bezpečnostných zariadení. Ide o neprestrané sklo na miesto mm, teda mali sme tam zranenie jedného e, zamestnanca, teda ide o dvere, cez ktoré sa nedá preniknúť, teda mm, ide o, o to, aby sme mohli ďalej ako transparentne vystupovať, takže ale ide o, eh, eh, eh, o, o zamestnancov bezpečnosti, hmm, takže to sa týka toho, že jednoducho proste tam 300 kurdských demonstrantov jednoducho preniklo cez dvere, ktoré nevydržali ten tlak. No a teda v tejto bezpečnej situácii na to treba myslieť, teda ak by niekto náhodou mal ešte zbraň pri sebe, tak by to bol problém. Takže predsedníctvo prijalo e, e, uznesenie, aby sme to mali ďalej e, architektonicky transparentne, ale aby to bolo bezpečnejšie. Ďalšie náklady 530 tisíc, lebo sme museli posiliť nejaké základy a, a, a vetranie a samozrejme elektroinštalácia a tiež informačná štruktúra. No a e, je tam potrebná zmena aj pri stenách a ďalších zhradení. Takže 940 tisíc ďalšie náklady. Teda e, celé je, na celé je potrebné 7,661 milióna a o tom e, predsedníctvo rozhodlo a my to musíme tu ešte potvrdiť. Ten transfer už sa udial. Ďakujem. Takže transfer už prebehol. E, chce sa niekto, e, hlásiť niekto? Nech sa páči. Ja mám jednu otázku. Pred zasadnutím sme sa nemohli rozprávať. Pokiaľ ide o ten rozpis, Máme tu 1 milión ďalších výdavkov na práce, ktoré sa konajú mimo pracovný čas, riadny pracovný čas. Môže mi niekto povedať, o čo ide? Aj túto otázku som položila ja. Dostala som odpoveď, že to vlastne ide o to, že možno Digi Inlo by nám to mohla zopakovať, teda toto vysvetlenie. Pán Emilio Karosa, nech sa páči. Le, le 1 million qui est prévu, c'est que comme on veut faire des travaux... Ten milión sa týka toho, že práce boli vykonané veľmi rýchlo a muselo sa pracovať v noci, cez víkendy a tiež v priebehu sviatkov, keď sa pracuje mimo bežných pracovných hodín, tak e, pracovník dostáva príplatok za takýto nadčas. A to je stanovené aj v dohodách kolodného vyjednávania e, pani Holmajera. Neviem, prečo sa to nemohlo urobiť v auguste, keď tu tak či tak niekto nie je, ale bolo mi povedané, že sa to nedá, pretože takto bola zadaná zákazka. Donc les travaux ne peuvent pas se faire en août parce qu'on est en... Áno, tieto práce nebolo možné vykonať v auguste, pretože v súčasnosti sa vypísala súťaž, výberové konanie. Tento kontrakt sa mal podpísať už e, teraz nie až začiatkom augusta, bolo by to dosť zložité. Trvá totiž e, istý čas aj výber dizajnu, potom 8 až 10 týždňov um, vypracovanie dizajna a tak ďalej, eh, teda až na jeseň sa to podarí. Eh, pani Hoffman podľa mňa mala veľmi oprávnenú poznámku, pretože keď sa pozeráme, eh, že celkové náklady sú viac ako 6 miliónov vrátanie materiálu, ten 1 milión celkovo na takéto účely je podľa mňa veľmi vysoká suma. Bola by som rada, keby sa to do budúcna um, uviedlo tak, že tento 1 milión bol vnímaný veľmi kriticky tie ostatné náklady sú bežné, ja som si to veľmi pozorne pozrezrela, ale tento 1 milión podľa mňa je mimoriadne nadsadený. Um, tu ide o um, preplatok uh, zhruba 40 čo sa týka bežného platenia za práce a preto prosím, aby sa to zaznamenalo. Tie práce, ktoré teraz prebiehajú na chodbách, by sa mali e, vykonať v takých časoch, keď nie je potrebné e, vyplácať takéto príplatky a ak sú príplatky naozaj vyhnutné, mali by sa obmedziť na minimum, mali by prebiehať v takých časoch tieto práce, keď e, je, keď prebieha bežný pracovný čas. Aj keď krúčite hlavou, tak či tak musíme schváliť. Neviem, či majú kolegovia niečo proti, ale ja aspoň tú požiadavku znížiť tú sumu toho jedného milióna považujem za relatívne oprávnenú. Voilà un, un amendement dans la délibération. Nous pourrons euh, en effet ainsi. Toľko teda diskusie. Bol to istý pozmeňovací návrh. Môžeme na tom trvať, môžeme e, sa vyjadriť, že by sa malo robiť všetko preto, aby sa znižila táto suma pani, pán Depre a potom pani Gresle. Ďakujem, pán predseda. K tej poslednej veci, tie navýšenia, keď sa pracuje v Belgicku, teda keď tu pracuje firma, ktorá je registrovaná v Belgicku, platia e, dohody kolektívneho vyjednávania, sú spravidla veľmi kvalitné. Keď sa pracuje v sobotu, to sa považuje za sviatok, sú tu sadzby, ktoré sú vopred určené, keď sa pracuje e, s subsodávateľmi aj z iných krajín, dajme tomu, vtedy sa e, pravidla uplatňujú inak. Ale ja keď tu hovoríme o výsledku kolektívneho vyjednávania, tu by som sa vyjadrovala veľmi opatrne. Chcem sa opýtať na inú vec. Neviem, či je to pravda, ale dopočul som sa, že bude potrebné uzavrieť dva hlavné vchody od 7. septembra do 8. januára a to zároveň. Prečo sa to vlastne bude musieť uzavrieť? Bude to nevyhnutné uzavrie tieto dva hlavné e, vstupy do parlamentu, a to v tom istom čase, 7. decembra 2015 až 8. E, januára 2016. Je to nejaká chyba, alebo je to pravda? Ako sa to vysvetľuje? Ďakujem pekne. Vzhľadom na to, že sa budú vykonávať dosť rozsiahle práce, Dohodlo sa, že tieto dva vchody budú musieť byť uzavreté. Budeme teda musieť využiť toto obdobie na to, aby sa práce vykonali čo najrychlejšie, aby sme neobťažovali poslancov príliš, pretože takéto uzatvorenie vstupu a vchodu do parlamentu veci dosť komplikuje. Rozhodli sme sa teda uzatvoriť zrejme od pondelka štrasburskej schôdze v decembri až po vianočnej prestávke, kedy sa to potom otvorí, teda po novom roku. Od 7. decembra do 8. januára. Ale prispôsobíme to potom aktuálnemu stavu. Chceme totiž spôsobovať čo najnižšie narušenie bežnej prevádzky. Vybrali sme si toto obdobie práve preto, aby sme čo najmenej obťažovali poslancov, pretože od 11. decembra ste v Štrasburgu, potom uh, Začína vianočná a novoročná prestávka, potom eh, nasleduje Tyrkisový týždeň, teda tieto tri týždne budú tieto dva hlavné vchody uzavreté a to zároveň a vďaka tomu skrátime celkové obdobie výkonu týchto prác. Teda nebude to 8 mesiacov, ale len 6 mesiacov. Zvolili sme si toto obdobie, pretože vtedy poslanci nepracujú v Bruseli, buď v Štrasburgu alebo na dovolenkách, ale predsa sú to zamestnanci, hovorí pán Depre, ktorí pracujú v tomto období a budú sa musieť dostať do budovy. Ako to urobia? Čo sa vyšplhajú po rebríkoch? Zabudol som povedať, že budú prijaté opatrenia, všetky potrebné opatrenia, bežná a parlamentná činnosť bude môcť samozrejme prebiehať. E, Celkom iste ste si všimli, e, pri vchodoch sú oznámy o tom, že sa chystajú práce a že v septembri sa poskytnú podrobné informácie všetkým poslancom a aj všetkým zamestnancom, aby mohli eh, pokračovať vo svojej práci bez eh, príliš veľkých narušení aj v priebehu týchto prác. Dobre, tak snáď bude parlament eh, prístupný aj v tom čase. Pani Gresley. Ja považujem naozaj za veľmi pozorhodné, že v letnej prestávke, keď sa 4-5 týždňov pracuje s výrazným obmedzením intenzity, nemôžu prebiehať tieto práce a musia sa odložiť až na jeseň a zimu. Naozaj prosím, aby ste mi to vysvetlili. Bez takýchto príplatkov by sa to predsa bolo dalo urobiť. Ja tento e, transfer jednoducho neodsúhlasím. Keď počúvam, že už to bolo odsúhlasené, tak e, mi to musíte vysvetliť potom aj e, rozpočtovo a právne, ako to prosím vás môže sedieť. Ja si myslím, že takéto zaobchádzanie s prostriedkami je rozhodne v rozpore s pravidlami my sa predsa snažíme všemožne znižovať náklady a potom si tu niekto žiada len tak milión hore-dole. Podľa mňa ja by som to celé vyhodila takýto návrh papiera rovno do koša. Monika Holmajer, ešte raz vysvetlím e, cieľ. Mm, povolili sme transfer na úrovni 7 miliónov. Toto bolo rozhodnutie v rámci rozpočtu. E, nejde o navýšenie prostriedkov, ide o prostriedky už disponibilné bola by som rada, keby sa v rozhodnutí uviedlo aj na podnet kolegyne Hoffman, aby sme sa vyjadrili k tým nákladom jedného milióna, tie by sa eh, podľa mňa mohli znížiť. Nemôžeme to úplne škrtnúť, ale chcem ešte dodať, že pôvodne sa mali renovovať výťahy aj v čase augusta a Napokon sa to robilo práve v čase, keď ich poslanci potrebujú. Ja súhlasím s kolegyňou Gresle v tom, že by bolo bývalo možné opravovať eh, výťahy v auguste. Teraz samozrejme v auguste budú robotníci dovolenkovať a aj my budeme dovolenkovať. Eh, podľa mňa to je veľmi zlé, časovo naplánované a vyvoláva to vo mne veľký pocit nedôvery eh, voči administratíve parlamentu. Teda ešte raz chcem dôrazne požiadať pána predsedu, aby sa to v zápisnici uviedlo, že náklady vo výške 1 milióna by sa mali obmedziť eh, podľa možností na minimum a pracovný čas, eh, najmä eh, v čase konania schôdze v Štrasburgu, sa predsa nemusí pracovať v noci. Tam sa predsa môže pracovať na obidvo vchodoch, pracovníci, zamestnanci parlamentu môžu vojsť inými vchodmi, nemusí sa všetko ehm, pracovať cez víkend a v noci. Predseda, uzatváram túto diskusiu v ktorý napíšem generálnemu tajomníkovi. Uvediem aj to, čo povedala spravodajkyňa pre rozpočet parlamentu. Uvediem aj to, že chceme, aby sa znižili nadávky, e, náklady na minimum. Äh, pani e, Fanny, ja sa môžem e, len pripojiť pani Holmajer. Nede tu len o spochybňovanie toho jedného milióna. Ja si myslím, že ide predsa len o jednu osminu celej sumy. Podľa mňa je to nadsadené, takýto náklad. Nejde tu o spochybňovanie e, kolektívneho vyjednávania, v žiadnom prípade nie. Ide tu o to, ako povedala aj pani Gresle, ako sa e, nakladá s rozpočtovými prostriedkami a či naozaj je to rozumné. Je, je pense pas qu'on règle cette question aujourd'hui. Nous allons Myslím si, že dnes to tak či tak nevyriešime. Budeme sa tomu venovať e, aj naďalej. Pani Gresle ešte nedostala odpoveď na svoju otázku. Čo sa týka podrobností k tomuto presunu, schválili sa tieto záväzky ešte predtým, ako sme mali e, podrobnosti. Jedna otázka sa týkala toho, aby sa práce vykonali v auguste. Áno, máte pravdu. Pani Gresle, DG Inlo a bezpečnosť využili nástroje z finančných pravidel, ktoré umožňujú takýto núdzový postup a predsa musíme dodržať lehoty, ktoré nám tieto pravidla stanovujú. Rozhodne to nie sú jednoduché práce, ktoré sa tu vykonávajú, sú to dosť rozsiahlé práce Myslím, že pani Holmajer sa už vyjadrila, že tieto práce majú za cieľ, aby Európsky parlament pracoval čo najbezpečnejšie a zároveň transparentne na to, aby sme splnili ciele. Urobili sme všetko preto, aby sme v posledných mesiacoch eh, už začali eh, tieto práce vykonávať Taktiež e, už sme dostali ponuky od troch rôznych firiem v posledných dňoch a budeme ich teraz vyhodnocovať predseda. Obávam sa, že toto je pravidlo pravidiel, akoby Isté, že budeme aj obmedzení byrokraciou, budeme dúfať, že všetko prebehne čo najhladšie, s čo najnižšími nákladmi. Musíme túto diskusiu totiž uzavrieť, pretože o 3 minúty tlmočníci odídu. Kto je za tento návrh? Hlasujeme menovite? Nie, nemusíme. Takže kto je za? Zase, že musíme preto len hlasovať elektronicky, takže otváram hlasovanie. petain est clos. Koniec hlasovania. Pour. 22 eh, za. A 4 sa zdržali. Ďalej. Posledná téma pani Holmajer k ESVČ v Tajsku. Áno, v Tajsku dôjde k zmene na a, eh, v základe nasledujúcich faktorov. Personál v Tajsku E, počet sa znížil, majú o 30 menej zamestnancov a zároveň je budova veľmi zastaralá, 26 rokov e, sa už užíva. Nový majiteľ ju nerenovoval a chce ju zbúrať. Okrem toho, bezpečnosť v okolí tejto budovy je čoraz horšia a tretí dôvod je spolupráca CECO by si vyžadovala novú budovu. Nová budova by mala byť z roka 2008 a ten tower, e, budú to dve poschodia e, v 34 poschodovej budove, 9. a 10. poschodie. Tieto poschodia sú na rozdiel od starej budovy interne prepojené schodiskom, teda pracovníci nebudú musieť výjsť z budovy aby sa mohli stretnúť vôbec. A tiež e, toalety, na rozdiel od starej budovy, budú v priestoroch e, SVČ. Je totiž nepríjemné, keď e, zamestnanci musia najskôr výjsť z, zo svojej časti budovy a potom vo verejnej časti budovy ísť na toaletu. Už len tieto dva dôvody sú predsa len náznakom toho, že tá stará budova nebola predsa len celkom optimálna a je potrebná zmena. Máme tam 56 zamestnancov, zhruba 1900 m 2 Dodržiavame e, podmienky komisie, čo sa týka počtu zamestnancov na m2. E, taktiež sa vykonajú interné e, stavebné úpravy vo výške 1,7 milióna. To sa potom eh, presunie do nájmu. Celkové náklady mm, na 15 rokov predstavujú nájom, teda v priebehu týchto 15 rokov 14,399 milióna, teda eh, takmer 14,4 milióna, ďalej eh, náklady na prestavbu 1,7, to sa presunie na 3 roky a potom sa to bude predfinancovať zo strany majiteľa ďalšie náklady za vodu, elektrinu a tak ďalej to je 2,8 milióna zhruba a celkové náklady teda 19 miliónov 281 tisíc. E, nájom je 22 eur na štvorcový meter, je to nižšie ako priemer, aj analýzy to potvrdzujú a celkový nájom, ročný nájom v novej budove nebude e, vyšší ako v starej budove. Celkovo je nová budova e, o mnoho lepšie vybavená. 50, 25 percent prevezme echo, 0,7 milióna. Myslím si, že eh, je to veľmi rozumne vyvraté a naplánované. Ja to odporúčam na schválenie. Sú prosím nejaké otázky? Zase, že nie. Takže hlasujeme, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 23 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Týmto sme ukončili náš program. Nie sú žiadne ďalšie otázky. Ďakujem vám za dnešnú účasť, za prácu v priebehu celého roka a želám vám eh, nádherné prázdniny ak sa vám páčil tento rok, ktorý sa práve končí, celkom ste sa vám bude páčiť ešte viac e, ďalší nový rok, ktorý nás čaká ešte raz vám ďakujem. Teraz sa budeme venovať e, otázkom delegácie na Sicílii. Yeah.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

Quant aux agences qui dépendent de l'Union européenne, il n'est pas question que les autorités italiennes nous donnent euh, notre propre calendrier et les conditions dans lesquelles on les rencontre. C'est nous qui nous en chargeons. Monsieur. Grazie Presidente. io credo che eh, c'è un cortocircuito interistituzionale. Questa è una delegazione ufficiale al Parlamento europeo che un, su cui abbiamo lavorato da mesi